kolegovia Juan Karlovi Vidal a e, Kristine Cuva oznámili, že odchádzajú z parlamentu s účinnosťou k 12. januáru, respektíve 31. januáru. E, parlament e, konštatuje, že ich mandáty sa uvoľňujú k tomuto dátumu a bude informovať príslušné národné orgány. Právny výbor 11.